Uh, dear uh, Vice President of the European Parliament, dear members, dear... Vážený uh, podpredseda Európskeho parlamentu, kolegyne, kolegovia, vážení poslanci národných parlamentov. Veľmi ma teší, že vás tu môžem privítať ako predseda výboru Júri na našom fóre občianského práva a spravodlivosti za rok 2015. Toto fórum je podujatím, ktoré sme zorganizovali spoločne s našim oddelením pre politické štúdie C a taktiež s direktorátom pre vzťahy s národnými parlamentmi. Organizujeme to každé dva roky, aby sme umožnili poslancom národných parlamentov, aj poslancom Európskeho parlamentu, ako aj akademikom získať prehľad o vývoji legislatívy v oblasti občianského práva a spravodlivosti v Európe. Máme tu 13 poslancov národných parlamentov a dovolím si im zablahoželať k ich záujmu v tejto významnej oblasti práva. Ako dôsledok európskej integrácie čoraz viac Európanov žije cez, cez, cezhraničný život, tak povediac, buď tým, že sa zosobašia s občanom inej členskej krajiny, že žijú v inom členskom štáte alebo len cestujú do iného členského štátu. Mnoho dopadov trestnej, trestného práva sa prejavuje aj v tejto oblasti práve kvôli tejto mobilite. Občania o mnoho častejšie prichádzajú do kontaktu so systémom občanského práva iného členského štátu ako v prípade trestného práva. priemerný občan nikdy nepríde e, do kontaktu s trestným súdom. Občania, ktorí sa zosobášia, ktorí podedia alebo iba pracujú v inom členskom štáte, však celkom iste budú konfrontovaní pravidlami občianského práva v inom členskom štáte Európska únia a najmä Európsky parlament sa snaží čeliť tejto výzve tým, že zabezpečí, aby vznikol dostatočný právny rámec na reguláciu rozlíšenia jednotlivých e, právnych systémov v takýchto situáciách cezhraničného charakteru. Príklady nedávnych výsledkov sú napríklad teraz naredenie Brusel Jeden, ktoré ruší požiadavku exekvatu a taktiež nariadenie o dedických právach, ktoré umožňuje občanom, ktorí vlastnia nehnuteľnosti vo viacerých členských štátoch o mnoho jednoduchšie v prípade dedického konania ako doposiaľ. Nesmieme však podľanúť ilúzii, že všetko je ideálne. Ešte stále je mnoho problémov, napríklad v zjednodušovaní administratívnych postupov e, v prípade mobilných občanov alebo v prípade snahy o spravodlivé riešenie rodinných sporov na cezhraničnej úrovni. Cieľom tohto seminára je vyhodnotiť všetky tieto výsledky, ale aj problémy a prehodnotiť možno ďalšie kroky do budúcna. Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným za to, že prišli. A taktiež chcem pozdraviť všetkých našich ehm, záujemcov, ktorí sledujú toto podujatie na internete a nemôžu sa zúčastniť osobne kvôli zvýšeným bezpečnostným opatreniam. Dúfam, že sa nám podarí diskutovať čo najplodnejšie. Teraz eh, dám slovo pánovi Barkasolsisovi, ktorý je podpredsedom Európskeho parlamentu pre vzťahy s národnými parlamentmi. A chcem eh, privítať eh, aj podpredsedničku výboru pre právne veci, pani Delvo. Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo. Ďakujem, pán Svoboda, vážený pán predseda, dámy a páni. Je mi naozaj veľkým potešením spustiť toto fórum o občianskom práve v oblasti zahraničnej um, činnosti v EÚ, zjednodušovanie života našim občanom. Vystupujem tu ako podpredseda Európskeho parlamentu, ktorý má na starosti vzťahy s národnými parlamentmi. Ako už povedal pán Svoboda, máme tu 13 kolegov z národných parlamentov a 36 ďalších zástupcov, ktorých týmto tiež vítam prichádzajú z 19 e, e, krajín Belgicko, Rakúsko, Cyprus, e, Nemecko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Španielsko. Srdečne ich všetkých vítam. Máme taktiež 8 predsedov príslušných výborov prítomných teda výborov pre právne veci. Je mi naozaj veľkým potešením vystúpiť tu pred vami, osloviť vás ako zástupcov národných parlamentov, pretože to, čomu sa tu venujeme, je um, kľúčové pre vzťahy jednotlivých vládnych inštancií v členských štátoch. Myslím, že takéto úsilie je veľmi zmysluplné. Európska únia má mnoho rôznych právomoci v oblasti cezhraničnej právnej spolupráce a keďže to stanovuje zmluva, odkedy to nadobudlo účinnosť, vznikla akási zdieľaná kompetencia európska a národná a dá sa povedať, že rozsah európskej legislatívy v oblasti medzinárodného súkromného práva je e, dosť veľký. Väčšina právnych kompetencií je však národného charakteru. Teda nemôže Európska únia harmonizovať všetky oblasti legislatívy. V každom prípade musíme dosiahnuť rovnováhu medzi európskou a národnou úrovňou. Voľný pohyb tovarov a služieb, kapitálu a ľudí sa čoraz viac rozmáha a to znamená, že vznikajú cezhraničné vzťahy v čoraz väčšej miere. Preto je potrebné budovať mosty medzi jednotlivými právnymi systémami. Zámerne používam tento pojem budovať mosty, pretože si myslím, že to zohľadňuje spôsob, akým sa musia zohľadniť jednotlivé národné kultúry a tradície tomto procese. Tento rok sa toto stretnutie zameriava na medzinárodné súkromné právo, teda právne otázky, ktoré vyplývajú z zraničnej činnosti. Medzinárodné súkromné právo sa venuje tomu, ktorý systém sa bude uplatňovať v prípade konfliktu a pokrýva taktiež všetky rôzne aspekty občanského práva a taktiež stanovuje pravidlá, ktorých sa musia držať jednotlivci a iné subjekty v prípade cezhraničných vzťahov, ale medzinárodné súkromné právo je vo svojej podstate národným právom. Každý jeden členský štát sám určuje svoju legislatívu o tom, ako sa bude riešiť prípadný konflikt právnych noriem a to opäť môže viesť ku konfliktom medzi členskými štátmi. Spôsobuje to potenciálne veľké problémy pre občanov a právnici potom tieto spory musia riešiť. a zasúľadiť rozličné právne systémy a jurisdikcie a nájsť čo najlepšie riešenie Dnešná schôdza sa bude venovať otázke toho, čo môže urobiť Európska únia, preto aby zjednodušila životy občanov, ak čelia takýmto zozraničným konfliktom. Zásada solidarity musí byť kľúčová a musíme sa jej držať. Subsidiarita je pojem, ktorým je veľmi dobre známy. Pôsobil som ako predseda výboru regiónov medzi rokmi 2012-2014 a bolo mi cťou viesť a riadiť inštitúciu, ktorá sa vníma ako ochranca tejto e, zásady subsidiarity. V priebehu tohto obdobia som sa snažil o to, aby prebiehal demokratický dohľad nad eh, európskou legislatívou, aby Európska únia nepresiahla svoje právomoci a svoju úlohu, aby inštitúcie zohrávali svoju úlohu a podporovali efektívnosť pre dobro európskych občanov. Subsidiarita je však, tak povediať, dvojsmerným konceptom. Môže stanovovať obmedzenia v kompetenciách Európskej únie, ale Zároveň by mala nútiť Európsku úniu konať, ak dokáže vytvoriť pridanú hodnotu na národnej úrovni alebo na regionálnej úrovni. Vo svojej momentálnej funkcii v Európskom parlamente budem naďalej pokračovať v obhajobe tejto zásady. Spolupráca medzi rôznymi úrovňami správy a inštitúcií by mala prebiehať predtým, ako sa legislatíva vôbec schváli. Táto konferencia za účasti zásobcov národných parlamentov je vynikajúcou príležitosťou um, urobiť práve to. Taktiež som presvedčený, že kroky Európskej únie sú odôvodnené v oblasti občanského práva, avšak nesmieme zabúdať na potrebnú rovnováhu vo výkone zdieľaných kompetencií a táto rovnováha musí byť jasne preskúmaná, vyhodnotená a to pravidelne a to platí aj pre rodinné právo, kde členské štáty presunuli menej kompetencií ako v iných oblastiach súkromného práva. Preto rada musí rozhodnúť jednomyselne v istých veciach po tom, čo prekonzultuje veci s Európskym parlamentom. Rodinné právo zohľadňuje stav danej spoločnosti. Neznamená to, e, že sociologické postupy členského štátu sú imúnne voči externým vplyvom, e, že nemôže dôjsť k zmene. Nie. Znamená to, že sa musia zohľadniť osobitosti každej jednej spoločnosti a je potrebné zachovať existujúcu legislatívu práve v týchto citlivých oblastiach a preto budovanie mostov medzi jednotlivými právnymi systémami je vhodným postupom a lepším postupom ako harmonizácia systémov v Európe. Teda táto rovnováha je naozaj mimoriadne citlivá a stanovuje to aj zmluva, ktorá poskytuje národným parlamentom možnosť prejaviť negatívny postoj do šiestich mesiacov po schválení európskej legislatívy v danej oblasti. Vám môžu dokonca blokovať schválenie danej legislatívy. Konkrétne článok 3 o súdnej spolupráci v oblasti e, občianského práva, článok 81 zmluvy stanovuje, že Európska únia musí rozvíjať súdnu spoluprácu v občianských záležitostiach ktoré majú cezhraničný dopad. Čo to môže znamenať? Pokrýva to vlastne e, takmer všetky aspekty občanského práva článku 81 v zmluve a fungovaní EÚ. Uvádza sa tu, že Európsky parlament a rada majú schváliť na základe riadneho legislatívneho postupu opatrenia na zabezpečenie okrem iného vzájomné uznávanie medzi členskými štátmi v súdnych a mimosúdnych rozhodnutiach a taktiež v cezhraničnom eh, transfere dokumentov súdneho a mimosúdneho charakteru. Taktiež sa tu stanovuje kompatibilita právnych noriem v prípade konfliktu právnych systémov, taktiež spolupráca s cieľom získať eh, dôkazy, taktiež zabezpečenie právnej ochrany odstránenie prekážok e, v právnych konaniach a taktiež hľadanie alternatívnych metód e, riešenia e, sporov. Toto sú len niektoré príklady tohto zoznamu. Teda toto občianské fórum, ktoré si kladie za cieľ zjednodušenie života občanov, sa dá rozdeliť na tri časti, ktoré budú pokrývať tieto rozličné aspekty článku 81, ktoré som práve priblížil. Možno by som mal trochu spomaliť, aby som to trochu uľahčil tlmočníkom. Všetky legislatívne návrhy, ktoré sa chystajú, sú súčasťou dokumentácie, ktorá musí byť predmetom skúmania aj národných parlamentov. Je to povinné a stanovuje to článok 12 zmluvy o fungovaní EÚ. Národné parlamenty taktiež majú právo prejaviť výhrady v niektorých aspektoch rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dopady. Chcel by som na záver zdôrazniť jednu konkrétnu vec, ak dovolíte. Takéto rozhodnutie sa môže schváliť iba v rámci riadneho legislatívneho postupu, ak žiadny národný parlament neprejavil námietku a odpor. Vieme, že napokon práve národné a regionálne orgány musia uplatňovať európsku legislatívu v praxi. Príslušné orgány, teda e, štátna správa a súdnictvo, súdne orgány daného členského štátu sú mnoho bližšie bežným občanom. V súčasnosti už vidíme, že v prípade riešenia takýchto cezhraničných sporov práve tieto miestne a regionálne orgány riešia takéto spory. Teda je naozaj nevyhnutné, aby poslanci Európskeho parlamentu a poslanci národných parlamentov spolupracovali v tomto procese vytvárania legislatívy. A práve preto sme zorganizovali tento dnešný seminár, toto fórum za účasti národných parlamentov. Cieľom je vypočuť si expertov, akademikov, zástupcov s odbornou praxou, ktorí dokážu poukázať na možné problémy priamo v teréne a tým by sme mali stimulovať aj diskusiu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi a potom získať možné námety a podnety pre ďalšie kroky buď na európskej alebo na národnej úrovni. Pán predseda, dámy a páni, toto je cieľom nášho dnešného stretnutia. Myslím, že už teraz vám môžem zablahoželať, pretože už len to, že ste tu, zabezpečí úspech tejto e, schôdze a tohto stretnutia. Ešte raz vám ďakujem a chcem sa ospravedlniť za to, že som hovoril možno príliš rýchlo na úvod. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne, vážený pán popredseda, za vaše slova. Teraz by som chcel privítať pani Inese Libina Egnere, ktorá eh, tu zastupuje lotišské predsedníctvo rady. Pani Libina Egnere je podpredsedničkou lotišského parlamentu Sejmy a podpredsedničkou výboru pre právne veci. Nech sa páči, máte slovo. Vážení ehm, poslanci, vážení kolegovia, naozaj mi veľkou cťou byť tu dnes medzi vami a prezentovať vám prácu Lotyšského predsedníctva v oblasti občianského práva. Prvé Lotyšské predsedníctvo prebieha po tom, čo nový Európsky parlament a nová komisia sa ujali funkcie, teda je eh, našou výzvou úspešne začať eh, toto nové legislatívne obdobie, tento nový cyklus aj na strane rady. E, čoraz e, intenzívnejší pohyb jednotlivcov aj kapitálu e, vedie k čoraz väčšiemu počtu cezhraničných prípadov v občianskom práve a preto neustále zlepšovanie v medzinárodnom súkromnom práve aj v prírodnom práve neustále je relevantnou témou. Nemôžeme si nevšimnúť, že oblasť práva je čoraz viac prepojená s hospodárskym rastom, ako aj s rozvojom a s posilňovaním medzinárodného trhu a preto lotišské predsedníctvo zadefinovalo podporu rastu v Európe ako jednu zo svojich priorít a to zahrania aj podporu konceptu spravodlivosti s cieľom podpory rastu v oblasti spravodlivosti. V súvislosti s touto prioritou lotišské predsedníctvo sa už venuje činnosti v oblasti mnohých eh, sektoroch občianského a eh, firemného práva. Približím niektoré z nich. Predsedníctvo zverejnil, eh, považuje zverejňovanie dokumentov eh, ako svoju prioritu. Európska legislatíva musí eh, čo najväčšej miere znižovať administratívnu záťaž a zjednodušiť voľný pohyb osôb v EÚ. Zjednodušený režim cirkulácie verejných dokumentov je významným príspevkom a významným krokom vpred na ďalšej ceste rokovania na rade a taktiež zverejnenie dokumentov e, sú veľmi zdlhavým procesom. E, do konca roka 2014 e, sa minister spravodlivosti rozhodli na pozretnom ďalšom postupe a síce by sa znišil rozsah pôsobnosti nariadenia iba na dokumenty o občianskom štatúte. Toto môže umožniť pokrok, ak sa v praxi ukáže, že nariadenie plní svoj účel a zjednodušuje životy občanov. Záležitosť ďalšieho rozširovanie rozsahu pôsobnosti bude e, sa možno potom e, príslušne riešiť. E, taktiež ďalšia téma je otázka externých kompetencií, najmä vzhľadom na nedávne stanovisko Európskeho súdneho dvora 1 lomeno 13 po tom, čo 5 pracovných skupín pod vedením lotického predsedníctva dosiahlo významný pokrok. Lotické predsedníctvo chce dosiahnuť čiastočnú dohodu na texte konkrétne 13. marca na stretnutí ministrov spravodlivosti. V súčasnosti prebieha intenzívna práca na úrovni rady, aby sa tento cieľ splnil. Okrem toho som si istá, že lotišské predsedníctvo eh, bude schopné získať dohodu v júni na zasadnutí rady a možno aj za účasti parlament v rokovaniach. A ďalšou prioritou lotišského predsedníctva je revízia nariadenia, ktoré stanovuje európsky postup riešenia malých právnych sporov, tak aby sme zjednodušili riešenie cezhraničných právnych sporov, najmä berúc do úvahy technologický pokrok v právnych systémoch členských štátov. Minister spravodlivosti e, sa dohodli na stanovisku rady e, koncom roka 2014 a lotické predsedníctvo je ochotné začať rokovanie s Európskym parlamentom a dúfame, že do konca e, tohto pol roka sa nám podarí nájsť riešenie. Taktiež máme v pláne zlepšovať nariadenie e, solventnosti na marcovej schôdzi ministrov spravodlivosti. Dúfame, že Európska únia čoskoro bude mať nový moderný rámec e, v prípade konaní v oblasti solventnosti, ktoré bude prispôsobené potrebám našej ekonomiky a že prispieje k hladkému fungovaniu interného trhu, ako aj e, že zvýši našu schopnosť vysporiadať sa so slovenskou krízou. Nariadenie o solventnosti bolo vynikajúcim príkladom efektívnej a plodnej spolupráce medzi inštitúciami. V súčasnosti sa snažíme hľadať čo najrychlejšie riešenia a podpory európskeho rastu. Európska únia prerokúva možnosti vytvorenia európskeho predajného práva. Doposiaľ toto úsilie nebolo úspešné a po stiahnutí návrhu o kúpnom práve vo svojom pracovnom programe do 2015 chceme predložiť upravený návrh eh, digitálnych zmluv ako eh, náhradu. My sa takisto budeme snažiť na tomto pracovať v Ríge 30. januára na neformálnom samite ministri komisári, pán Svoboda, sa venovali budúcej legislatíve EÚ o elektronickom obchode, to podnikom pomôže aj občanom pri každodenných nákupoch. Pokiaľ ide o aspekt e, práva pre hospodársky rast, potrebujeme vytvoriť e, právny rámec, ktorý umožní občanom jednoduchšie riešiť veci cez hranične. To je takisto dôležitý prvok, ktorý prispieje k rastu Európy ako ku, ku konkurencie schopnosti. Ďalšia vec, rodinné právo. To je takisto e, dôležitá záležitosť a o tom dnes budeme hovoriť. Chcem zdôrazniť, že lotišské predsedníctvo sa bude snažiť rýchlo ukončiť pristúpenie 8 tretich štátov k Hakskému dohovoru o e, únosoch detí. Máme 8 návrhov, o ktorých o, diskutujeme na rade. Rokuje sa o cezhraničných rozvodoch, e, rodičovskej zodpovednosti a takisto manželskom majetku a toto pred, e, bude riešiť, e, budú riešiť kolegovia na Európskej komisii po určitom období na reflexiu. Pokiaľ ide o právo obchodných spoločností, máme tu smerenicu o um, podnikoch e, s jediným účastníkom a ďalšie príslušné smernice a snažíme sa tu robiť pokrok. Chcem zdôrazniť, že záležitosti súkromného práva sú dôležité pre všetkých občanov, pretože ovplyvňujú ich každodenný život a preto musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli e, občanom aj spotrebiteľom e, v, v riešení cezhraničných problémov. Občania potrebujú spolahlivý právny rámec, A to sa týka samozrejme aj rodina, rodinných e, problémov a záležitostí. Dúfam, že dnešný workshop nás e, priblíži tomuto cieľu. Ďakujem. Thank you, madam, for, for your uh, kind words. Uh, and we... Ďakujem. Um, môžeme pristúpiť k prvému panelu Zníženie administratívnej záťaže pre mobilných občanov. Rád by som poprosil profesora Jana von Hajna z Freiburskej eh, univerzity, aby predniesol úvodné pripomienky k prvému panelu a má na to 10 minút. Pán profesor, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pán, pani podpredsednička parlamentu, ďakujem za to, že ste ma pozvali na tento workshop k tejto dôležitej záležitosti. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem vám predstaviť túto štúdiu. Gizela Rue bola takisto spoluautorkou, ale e, nemohla dnes prísť, pretože je hostujúcou profesorkou v Sydney, na univerzite v Sydney v Austrálii. Nebudete teda počúvať moju mladšiu kolegyňu, ale mňa. V 20. storočí väčšina pravidel súkromného medzinárodného e, práva sa nachádzala vo vnútroštátnom e, práve a koncom 90. rokov členské štáty v oblasti medzinárodného e, práva odovzdali Eh, Európskej únii a potom prišli úplne nové legislatívne opatrenia, ktoré boli teraz popísané. Europeizácia súkromného medzinárodného práva ale spôsobuje aj problémy. Európske súkromné eh, medzinárodné právo nie je v jednej jedinej legislatíve kodifikované, ale pozostáva z viacerých nástrojov odlišnej právnej povahy. Najdôležitejším zdrojom európskeho medzinárodného súkromného práva sú európske nariadenia. V súčasnosti ich 15 a ich kvalita je vo všeobecnosti považovaná za dobrú. Avšak príslušné právne pravidlá sú rozdrobené do rôznych právnych nástrojov a to vyvoláva rôzne obavy a problémy. Súčasné nariadenia nie sú vlastne určitým komprehensívnym súborom nástrojov a niektoré oblasti medzinárodného súkromného práva, napríklad právo obchodných spoločností, ešte nemajú príslušné nariadenia. A dokonca aj v Ríme 2 chýbajú určité dôležité témy, ako napríklad agentúry alebo substantívna platnosť e, rozhodnutí súdov a podobne. Vo všetkých týchto oblastiach ešte stále je potrebné sa opierať o e, domáce zdroje medzinárodného súkromného práva, vnútroštátne zdroje tento súbor právnych pravidiel nie je obmedzený iba na určité vzťahy, ako napríklad zmluvné vzťahy alebo rozvody. Je to skôr taká všeobecná časť, ktorá pozostáva z právnych princípov, ktoré sa uplatňujú na odlišné právne otázky. Napríklad duálne občianstvo, kde sa občianstvo používa ako kolízny faktor. Takéto prípady neriešia samotné nariadenia a to sú právne medzery, ktoré potom musia pokrývať vnútroštátne právne pravidlá. A potom tretí typ právnych medzier vyplýva z uplatňovania medzinárodných e, právnych zmluv, ktoré majú prednosť. A Takisto v medzinárodnom súkromnom práve sú mnohé redundantné miesta, napríklad ehm, postupenie vyšším súdom, verejná, bez, e, verejný poriadok a podobne. E, Spojené kráľovstvo alebo Španielsko majú viac ako jeden systém práva. A podobné problémy teda sú regulované na viacerých miestach a to vedie k zdvojeniam a duplicitné ustanovenia sú o to horšie, keď takéto pravidlá sú naformulované nekonzistentne. Napríklad Slobodná voľba rozhodného práva, na to sú odlišné pravidlá v Ríme jednotke a v Ríme dvojke. Sú aj iné nekonzistentnosti, ktoré existujú e, v rámci tých oblastí, ktoré som spomínal. No a tieto problémy, ktoré som popísal, spúšťajú živú diskusiu o tom, či by sme nepotrebovali Európsky kódex medzinárodného súkromného práva. Už v roku 2010 Európsky parlament vyjadril názor alebo nádej, že najvyšším cieľom európskeho legislatívneho e, procesu by mala byť kodifikácia európskeho medzinárodného práva súkromného. V roku 2014 v marci komisia vo svojej justičnej agende do roku 2020 povedala, že Európska únia by mala preskúmať otázku, či kodifikácia medzinárodných nástrojov pre konflikt práv by e, sa mohla použiť, respektíve či by mohla vzniknúť takáto kodifikácia. Väčšinou sa kodifikácia chápe ako systematické zaznamenanie celej právnej oblasti v jednom legislatívnom akte. Takáto kodifikácia by mohla mať rôzne podoby e, v závislosti od toho, ako sa právna oblasť definuje. Môže sa tam riešiť medzinárodné súkromné právo v širšom zmysle, kde by sa e, riešilo napríklad aj e, riešila by sa tam voľba rozhodného práva, medzinárodné občianské konania, alebo by sme to mohli rozdeliť do oddelených právnych oblastí a potom tá kodifikácia by bola takisto samozrejme oddelená, čiže by sme potrebovali dva zákonníky alebo dva kódexy. Aké by boli výhody širokej kodifikácie. Prvou e, výhodou by bola viditeľnosť alebo prehľadnosť. Európsky jednotný kódex by mohol byť akceptovaný aj v tretich štátoch. A následkom by bolo zase, že by dochádzalo ku konvergencii medzi európskym medzinárodným súkromným právom a medzinárodným súkromným právom tretich štátov a tým by nastala aj určitá medzinárodná harmonizácia rozhodnutí. Po druhé, Jediný e, kódex, jednotný kódex by umožnil aj aplikáciu tohto medzinárodného súkromného práva v praxi. Po tretie, Európsky kódex by bol dobrou príležitosťou odstrániť súčasné právne medzery v medzinárodnom súkromnom práve. Takýto kódex by ale nemohol pokryť asi všetky právne oblasti, pretože by bolo ťažké získať konsenzus v niektorých politicky citlivých oblastiach, ako napríklad porušovanie osobnostných práv alebo medzinárodné právo obchodných korporácií. Mnohé členské štáty ale už teraz podpísali medzinárodné dohovory, ktoré EÚ nemôže vypovedať e, jednostranne. No a na záver ďalšou výhodou takéhoto kódexu by bolo to, že rozporúplné úpravy všeobecných e, princípov ako a napríklad by už neexistovali. Napríklad tým, že by sa tam zaviedla všeobecná časť. Akákoľvek kodifikácia všeobecných princípov by mal ale nechať priestor aj pre podrobnejšie riešenia v jednotlivých právnych oblastiach. Napriek týmto výhodám všeobecná kodifikácia by takisto vytvorila aj určité problémy. Napríklad v súčasnosti neexistuje všeobecná legislatívna kompetencia e, pre súkromné medzinárodné právo. Podpredsednička hovorila o rozlišovaní medzinárodného súkromného práva vo všeobecnosti a potom o e, rodinnom práve. A prijatie Európskeho kódexu by si vyžadovalo súlad so všeobecnými legislatívnymi postupmi ako zmluvné právo napríklad a potom by sa museli vytvoriť aj špecifické e, konania pre rodinné právo. Čiže kodifikovanie všeobecných princípov medzinárodného súkromného práva, e, ktorá by pokrývala obe tieto oblasti, to by vytvorilo rôzne právnicko-technické problémy a tieto problémy by boli prehnané ešte tým, že osobitnú pozíciu majú Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v občianských veciach. Nariadenie Rím 3 takisto tu vytvára prekážky všeobecnej kodifikácii, pretože e, toto nariadenie je, to je v podstate iba posilnená spolupráca, ktorá sa uplatňuje v 16 členských štátoch a pochybujem, že členské štáty, ktoré sa nepridali k Rímu 3, by sa pridali ku kodifikácii medzinárodného rozvodového práva napríklad. Okrem toho sú tu aj praktické prekážky. Máme určité skúsenosti s e, aplikáciou týchto nariadení v súdnej praxi. Tá je často nedostatočná. Čiže ako som hovoril, táto všeobecná kodifikácia by vyriešila niektoré veci, bolo by to viditeľnejšie, koherentnejšie všetko, celý ten systém, ale sú tu aj inštitucionálne a praktické prekážky a preto je nepravdepodobné, že Európsky kódex vznikne v blízkej budúcnosti. Európsky kódex ale nie je jediné možné riešenie. Alternatívou by mohla byť sektorová kodifikácia rozsahovo obmedzená napríklad právo obchodných spoločností alebo e, manželské právo a tak ďalej. A preto aspekty medzinárodného práva by mohli ostať oddelené. Spojené kráľovstvo a Írsko by sa zasa mohli rozhodovať od prípadu k prípadu, či zvolia opt-in do jednotlivých upravených oblastí. Sektorové nariadenia by takisto boli politicky priateľnejšie ako Všeobecný kódex. Tretie riešenie by mohlo spočívať v kodifikácii, ktorá by sa obmedzovala na všeobecné princípy európskeho medzinárodného súkromného práva, tzv. Rím 0 ale takáto snaha by mala rovnaké inštitucionálne a legislatívne e, problémy ako aj ten všeobecný kódex. Čiže, aby som to zhrnul, všetky súčasné návrhy majú výhody aj nevýhody. Preto navrhujeme postupný E, proces, e, čiže tzv. postupnú kodifikáciu medzinárodného súkromného práva. Navrhujeme trojpilierový model, ktorý by postupne vytvoril koherentnejší rámec a v dlhodobom výhľade by potom viedol k Všeobecnému európskemu kódexu. V prvom pilieri tohto modelu odporúčame opatrenia, ktoré by doplňali súčasné aky, teda Eh, odstranie by medzery európskeho medzinárodného súkromného práva a takisto by sme vytvárali jednotné pravidlá pre eh, voľbu a uplatňovanie cudzieho práva. V druhom pilieri by sme dali eh, legislatívne pravidlá, ktoré by konsolidovali aký do medzinárodného súkromného práva, čiže uh, Zlúčili sme, by sme existujúce nástroje, bolo by to koherentnejšie aj konzistentnejšie by sa aplikovali. Tretí pilier e, je detálne popísaný v našej štúdii a tam sú rôzne opatrenia, ktoré majú zlepšovať celkový inštitucionálny rámec, napríklad stanoviť skupinu aký pre medzinárodné e, súkromné právo. Rečník je prerušený. Toto je už takmer koniec môjho príspevku a tým by sa monitorovalo uplatňovanie medzinárodného európskeho súkromného práva v praxi. Existovali by špeciálne súdy a komory pre súkromné medzinárodné e, právo na úrovni členských štátov, ale aj na úrovni Európskeho súdneho dvora. Vytvorila by sa Európska databáza súkromného medzinárodného práva. Tam by bola judikatúra e, konkrétne pre ľudí z praxe a to by umožňovalo súdom členských štátov nájsť nejakú referenciu a takisto toto by sa muselo zapracovať postupne do odbornej prípravy sudcov a do právnického vzdelávania. Teda v našej štúdii navrhujeme, aby sa odložili opatrenia, e, aby sa odložilo prijatie Všeobecného kondexu, ale navrhujeme tento trojpilierový model, ktorý by postupne viedol k tomu, že sa vytvorí inštitucionálny e, rámec e, európskeho medzinárodného súkromného práva a to by v konečnom dôsledku a v dlhodobom výhľade raz viedlo k tomu všeobecnému kódexu. Ďakujem pán profesor von Hein. Bolo to veľmi dlhé, samozrejme, ale veľmi zaujímavé. Teraz dám slovo ďalším rečníkom. Profesor Pierre Calais z Univerzity Paríž-Juch a potom je tu ešte pán Michael Clancy, právny zástupca škótskej advokátskej komory zo Spojeného kráľovstva. Neviem, kto začne. Ďakujem. Je to pre mňa veľkou cťou, že tu dnes môžem hovoriť. Chcem zanalizovať návrh nariadenia, e, ktorým sa zjednodušuje akceptácia verejných listín. Ehm, sú tu tri hlavné osy a ja sa budem ehm, sústrediť na dve zrušenie legalizácie a takisto viac jazyčné formuláre. Prvý bod zrušenie legalizácie. Aby sme pochopili rozsah tohto návrhu, musíme sa vrátiť k otázke, čo je to vlastne legalizácia. Legalizácia to je formalita, ktorou potvrdzujeme pravosť verejnej listiny, e, ktorú osoba predloží v inom členskom štáte, napríklad výpis registra trestov, rodný list a tak ďalej. No a v klasickej forme legalizácia to je celý reťazec overení, je to dosť dlhý proces. E, toto ale v podstate už neexistuje v EÚ, pretože všetky štáty EÚ sú súčasťou Hákského dohovoru. Hákský dohovor nahradzuje legalizáciu jednoduchším e, procesom, a to apostilom. Čiže je to E, proces, ktorý môže, stať, e, ktorý môže mať rôzne ceny. V niektorých štátoch je to zadarmo, v niektorých štátoch to stojí 50 eur, čiže ceny sa odlišujú podľa členského štátu. Návrh nariadenia hovorí o tom, že by sa zrušila legalizácia aj apostil, e, keď sa predkladá verejná listina v inom členskom štáte. Musíme zdôrazniť, že zrušenie legalizácie už prebieha v Európskej únie, najmä pokiaľ ide o rozsudky a verejnej listiny. Ehm, všetky nariadenia Brusel, Brusel 1, Brusel 2 predpokladajú vo svojom rozsahu pôsobnosti, že legalizácia e, sa jednoducho nekoná. Zrušenie legalizácie vyplýva takisto aj e, z medzinárodných dohovorov, napríklad Brusel rok 87, alebo takisto e, dohovor Medzinárodnej komisie pre osobný stav, tých dohovorov je viac, a tam pre niektoré konkrétne dokumenty sa predpokladá zrušenie legalizácie. Problém ale je, že máme parciálne európske právo a potom máme viac, e, viacero medzinárodných dohovor, ktoré sú ratifikované len obmedzeným počtom členských štátov. Nie každý dohovor je podpísaný všetkými členskými štátmi EÚ. Napríklad občan Európskej únie, keď má v inom členskom štáte predložiť dokument, je potrebné, aby si zistil, či existuje nejaký dohovor, ktorý ho oslobodzuje od legalizácie, napríklad keď predkladá rodný list a musí zistiť, či tento, teda tento dohovor sa aplikuje v jeho štáte pôvodu a takisto v jeho štáte, kde predkladá doklad. Napríklad francúzsky rodný list, e, pre ten nepotrebujeme legalizáciu ani apostil v Taliansku, alebo v Írsku, alebo v Grécku, ale musí byť e, legalizovaný v, po- v Poľsku alebo Fínsku, pretože tieto dva štáty nepodpísali rovnaké medzinárodné e, dohovory o osobnom stave ako tie predchádzajúce menované štáty. Čiže ide o to, aby sme zrušili všetkú legalizáciu medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie. Tento návrh nariadenia zdá sa e, naozaj bude výhodný pretože uľahčí život e, európskym občanom, ktorí v inom členskom štáte musia predložiť nejaký e, doklad a takisto to zníži náklady, tie marginálne náklady, ktoré sa spájali predtým s apostilom. Nebolo to ani v minulosti veľmi drahé, ale napriek tomu to zníži tie náklady a um, umožní to takisto ušetriť čas pri predkladaní týchto dokladov. Rizikom zrušenia legalizácie ale je, že sa e, zvyši počet falošných dokumentov v EÚ, pretože cieľom legalizácie je potvrdzovať právo z dokumentov. Ale toto riziko podľa mňa nie je vysoké z dvoch dôvodov. Poprvé, ako som už povedal, zrušenie legalizácie medzi členskými štátmi EÚ, to už vlastne prebieha v prípade určitých dokladov a v prípade určitých štátov. A nemyslím si, že sme boli svedkami v minulosti nejakého veľkého nárastu počtu falošných dokumentov. Samozrejme, je tu aj druhý uh, dôvod. E, pokiaľ ide o dohovor o apostiloch, je tu veľká pochybnosť, či naozaj bojuje proti podvodom, pretože boj proti podvodom v tom dohovore o apostiloch predpokladal, že štát, ktorý vydáva apostil, vedie register a tento register e, by sa mal overovať samozrejme a zisťovať, či apostil je pravý alebo nie. Pokiaľ ide o jazykové otázky, je veľmi málo osôb, ktoré, keď dostanú apostilovaný dokument, naozaj hľadajú v tom registri, či taký apostil alebo dokument existuje. A návrh nariadenia možno viac ako v minulosti poukáže na tie nedostatky, pretože mechanizmus, ktorý sa navrhuje, sa opiera o administratívnu spoluprácu v prípade oprávnenej pochybnosti o právosti dokumentu. Tento mechanizmus by takisto obsahoval centrálny orgán, kde by sa osoby mohli obrátiť a spýtať sa, či dokument je pravý. Ak tento mechanizmus bude dobre fungovať, ak tá administratívna spolupráca bude dobre fungovať, tak e, to bude fungovať lepšie ako dohovor o apostiloch, pretože tie registre um, tie nefungovali tak dobre. Návrh nariadenia má možno dve, e, dva nedostatky. Po prvé, hmotný rozsah pôsobnosti. E, predpokladá sa zoznam e, verejných dokumentov, ktorý bude existovať, ale samozrejme sú dokumenty, ktoré sa tam asi nedostanú. Mali by sme preto asi pokryť všetky typy verejných listín, či už sú to rozsudky, verejné listiny, dokumenty týkajúce sa osobného stavu, pretože tie dokumenty, ktoré nebudú v návrhu nariadenia v zozname, nebudú vyňaté z legalizácie a ak e, návrh nariadenia ostane v súčasnom stave, tak e, rozsudok o dedičstve nebude musieť byť e, legalizovaný a rozsudok z oblasti rodinného práva bude musieť byť legalizovaný, pretože pre ten ešte neexistuje európska legislatíva, ako v oblasti dedenia. Čiže toto je logika, ktorú predpokladá návrh nariadenia. Potom je tu ďalšia vec, prepojenie e, s inými e, európskymi právnymi aktami, napríklad Brusel. E, toto nariadenie nevytvára žiadne konanie, ktoré by umožnilo orgánu členského štátu, ktorý má pochybnosti o pravosti dokladu overiť pravosť. A kontrolný postup, ktorý sa navrhuje v návrhu nariadenia, mohli, mohli by sme tento proces ešte rozšíriť na všetky európske nariadenia, ktoré rušia legalizáciu. Ešte niekoľko slov k viacjazyčným formulárom. To je vlastne druhá, druhá os e, toho návrhu vytvoriť viacročné, viacjazyčné formuláre o registrovaných partnerstvách, narodení, úmrtí a tak ďalej. Čiže to je určité riešenie, ktoré má nahradiť e, dokumenty, ktoré existujú v každom členskom štáte. A každý, každý občan by mal vlastne právo na takýto um, formulár. Nie je to úplne inovačný nápad, pretože existuje aj dedičské osvedčenie, ktoré už bolo vytvorené a má podobnú logiku. Nenahrádza vnútroštátny dokument, ale je to európsky dokument, ktorý je ekvivalentný a môže nahradiť vnútroštátny dokument, ak si občan tak želá. Hlavným záujomom alebo hlavným účelom viacjazyčného formulára je zjednodušiť eh, prekladanie, respektíve odstraniť problém prekladov. A ďalšia výhoda, ktorú by to mohlo mať, keby sa zjednotila forma toho, čo sa dáva na dokument, tak by to takisto zjednodušilo pochopenie eh, toho dokumentu v inom členskom štáte, ak eh, členské štáty majú odlišné právne pojmy. Ale tu musíme dbať na dve veci. Poprvé, tento formulár musí ostať dobrovoľný. Takto aj návrh nariadenia predpokladá. Je potrebné, aby ostali e, v používaní v obehu aj vnútroštátne dokumenty, pretože reflektujú osobitosti rôznych právnych systémov Európskej únie. A potom ešte druhá podmienka, ktorá musí ostať splnená. Tieto formuláre majú zmysel E, iba pri dokumentoch, ktoré potvrdzujú nejaký fakt, napríklad narodenie, úmrtie alebo e, výpis registra trestov. Ale keď ide o napríklad vyjadrenie súhlasu nejakej zmluvnej strany, tak tam je potrebné formulovať určité veci, napríklad rozsah toho súhlasu a preto toto sa nedá zapísať do štandardizovaného formuláru. A e, takto by to bolo aj s verejnými listinami vo Francúzsku napríklad. Takže tie viacjazyčné formuláre podľa mňa nie sú zlou vecou, ale nesmú byť, e, musia sa obmedzovať iba na tie jednoduché doklady, ktoré potvrdzujú nejaký fakt. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem, profesor Kale. Ďakujeme za to, že ste takmer rešpektovali čas, ktorý ste mali vyhradený a teraz má slovo pán Clancy. Thank you very much indeed, uh, Madam Chairman. Um, good morning, ladies. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Som veľmi rád, že um, tu môžem dnes byť, aby som s vami diskutoval o e, takéto cezhraničnej činnosti a zjednodušovaní e, života občanov. To patrí ku kľúčovým e, úlohám zmluv o EÚ. Je to ale ťažká povinnosť, ale nie len to, ale je naozaj veľmi zmysluplná. Určite v návrhu nariadenia 2013-228 sú mnohé dobré zámery popísané chceme aj takisto aj e, e, týmto zlepšiť nariadenie 1024 lomeno 2012. Zároveň Európsky parlament e, volal po to, aby sa vytvoril jednoduchý európsky systém pre rušenie legislatívy Zelený, zelená kniha eh, z roku 2010 eh, si dávala za cieľ stanoviť eh, úpravy zamerané na znižovanie administratívnej záťaže. To treba tiež zohľadniť. Potom tu máme medzinárodné dohovory, ktoré už spomenuli moji kolegovia predo mnou Ide aj o e, teda vydávanie e, takýchto verejných listín e, na konzulátoch, diplomatmi a konzulárnymi zamestnancami, popisujú sa tu potrebné veci, ktoré by nemali chýbať na takýchto listinách. A teda občania môžu e, e, dostať e, takéto listiny v členských štátoch, ktoré sú členmi tohto dohovoru. Spomínajú sa tam detaily ako rôzne, rôzne dokumenty e, vydávané e, súdmi, ako napríklad e, výťažky, vý, výťažky z súdnych rozhodnutí, verejné listiny týkajúce sa výpisov z registra trestov a podobne. Pôvodným cieľom bolo pokryť 12 kategórií týkajúcich sa narodenia, úmrtia, zmeny mena, manželstva. Súkromné dokumenty tam neboli v návrhu, pôvodne zahrnuté. E, návrh e, ale e, obsahoval aj novú ochrannú novú ochranu v prípade podvodných dokumentov. Článok 7 teda umožňuje členským štátom, aby žiadali informácie od orgánov členského štátu, ktorý vydal tento dokument a to pomocou e, systému IMI alebo pomocou kontaktovania e, e, príslušného orgánu členského štátu priamo. Článok 11 chce zaviesť viac jazyčné štandardné formuláre týkajúce sa narodenia, úmrtia, manželstva, registrovaného partnerstva a tak ďalej Myšlienkou tu je znižovať náklady a zabezpečiť, aby občania mohli e, ľahšie cezhranične ušetriť svoje práva. Určite, e, keby sa toto zrealizovalo, by sa zjednodušil život občanov, znižili by sa náklady a e, znižila by sa miera určitých formalít. Na to, aby tento návrh prešiel, bude potrebných viacero zmien Európsky e, parlament predostrel e, určité pozmeňovacie návrhy e, týkajúce sa otázok ako imigrantského statusu, kvalifikácií v oblasti vzdelania a podobne. Ďalšou otázkou sú viacjazyčné formuláre, ktorých súčasťou sú teda meno, smrť, rozvod, e, adopcia a tak e, podobne. E, pracovná skupina rady sa zaoberá týmto návrhom od apríla 2013. Talianské predsedníctvo navrhlo, aby sa rozsah pôsobenia zúžil iba na určité kategórie ako narodenie, smrť, meno, registrované partnerstvo, sobáš, adopcia, po, miesto pobytu, občianstvo a národnosť. Talianské predsedníctvo takisto navrhlo riešenie pre viacrazičné formuláre. E, mohli by sa e, takisto e, používať ako pomôcka pri preklade pre príslušné národné verejné listiny. Keby sa zjednodušila akceptácia určitých dokumentov v EU, určite by to zlepšilo aj vnútorný e, trh. Je to aj otázkou e, základných e, práv, dámy a páni. Je to dôležité pre mnohé činnosti, ako napríklad, keď sa chcete oženiť, získať pracovné miesto, chcete sa niekde ubytovať, zaregistrovať narodenie, smrť, dostať sa do nemocnice a podobne v budúcnosti e, sa diskutuje o rozšírení e, verejných listín, ktoré by sa týmto návrhom pokryli, ale momentálne e, sa teda rozsah pôsobnosti zúžil. Takisto pôjde o to, že bude treba zlepšiť možnosť overenia dokumentov, pri ktorých vyvstávajú určité pochybnosti, či sú E, naozaj e, platné. Talianské predsedníctvo teda navrhlo určité riešenia a takisto navrhuje ďalšie rozšírenie, ako náhle sa e, systém etabluje a vytvorí. Článok 21 poskytuje možnosť revízie každé tri roky. Do tohto by sa zahrnula aj možnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti Momentálne e, Veľká Británia vydáva približne 400 e, tisíc takto verejných listín ročne, ale iba 25 tisíc z nich bude spadať e, pod rozsah pôsobnosti tohto návrhu. Iné členské štáty však môžu mať veľa viac prípadov. Takže bude pomerne ťažké vytvoriť takúto štúdiu, ktorá má overiť, či sa nachádzame na správnej ceste. A pokiaľ ide o viacjazyčné formuláre, Nebudeme vedieť povedať, koľko ľudí e, takéto verejné listy z Veľkej Británie si prekladá v EÚ. Takže bude sa na to treba pozrieť aj v kontexte toho, čo to e, vlastne znamená e, v postupoch jednotlivých členských štátoch. A pokiaľ ide o prikladanie prekladov E, to, toto bude tiež treba e, overiť. Nie je tu potreba vytvoriť EU verziu národných e, dokumentov o narodení, manželstva a podobne, ale skôr ísť cestou prekladov. Možno by tam napokon boli určite preložené polička a dokumenty, ktoré sú len priložené k originálu, tak aby sme mali e, k dispozícii základné e, fakty v, vo forme viacažičného formulára a potom nebolo by to e, lacnejšie a rýchlejšie. Jasnejšia povaha je potrebná, pokiaľ ide o navrhované nariadenie a vytvorenie jednotného vnútorného digitálneho trhu. Myslím si, že e, musíme sa zaoberať týmto nariadením e, podrobnejšie a zabezpečiť, aby e, vlastne zmeny v digitálnom jednotnom trhu neviedli k ťažkostiam v tejto našej oblasti. Je potrebné, aby sme sa venovali potrebnej technickej úrovni, ktorá, ktorá mala byť k dispozícii členským štátom. Členské štáty na to mali mať dostatok času Ďalšia, eh, ďalšie úpravy by mohli eh, pomôcť vytvoriť eh, vnútorný digitálny trh, zlepšiť obchodovanie cezhranične a ale teda akože pôvodným zámerom tohto návrhu bolo nepomáhať ani tak podnikom, ale hlavne občanom, jednotlivcom, A ako e, hovorí e, e, správa komisie o hospodárskej súťaži v roku 2014, aj hospodárska súťaž pri poskytovaní profesionálnych služieb cez hranične je dôležitou témou. Je potrebné naozaj, aby sa veci pohli vpred, aby sme to naozaj viedli v tejto oblasti. Ďakujem vám veľmi pekne obom pánom za vašu zaujímavú prezentáciu. Ako viete, ja som spravodajkyňou eh, na tému verejných listín. Eh, eh, zdedila som túto tému od môjho predchodcu Bernarda Rabka. Ja mala som najprv jednoduchý názor. Myslela som si, že to je jednoznačné. Chceme podporiť mobilitu v Európskej únii, voľný pohyb občanov aj podnikov čo je eh, eh, dôležitou eh, hlavnou súčasťou AKI EU. Takže mali sme tu návrh Európskej komisie k zrušeniu legalizac legalizačný apostýl, zjednodušenie formulárov, odstraňovanie prekladov, viacjazyčné formuláre, zjednodušenie registrácie v jednotlivých členských štátov a myslela som si, že tento návrh sa určite stretne e, veľmi rýchlo so súhlasom ostatných inštitúcií. A parlament prijal e, pozíciu v decembri 2013 na túto tému, mm, viac než pred rokom teda, a posilnil návrh komisie. posilnil sa, e, e, teraz zvýšil počet verejných listín, ktoré by mali sparať do rozsahu pôsobnosti, e, používanie viazažičných formulárov, zníženie potreby overených prekladov a kópií a presunul náklady na preklady od občanov na verejnú správu. Myslím si, že tento posledný bod, ktorý navrhoval parlament, ten by sa asi nestretol s veľkou podporou zo strany členských štátov. Medzi tým som e, e, prišla na to, že rada je veľmi zdráhavá v tejto oblasti. Talianské predsedníctvo Mm, si to dalo eh, medzi svoje najvyššie priority, dopracovalo sa, eh, chcelo sa dopracovať k, náv, eh, k zhode v tejto téme, nepodarilo sa však a ja teda dúfam, že lotyšskému predsedníctvu sa podarí dospieť k uzavretiu tejto témy. Myslím si, že aj lotyšská kolegyňa tu si to želá. Otázka prekladov je ešte stále aktuálna nevieme, kedy sa uzavrie a potom samozrejme musí prebehnúť trialog medzi parlamentom, komisiou a radou, aby sa dospelo k spoločnému názoru. A myslím si, že už o chvíľku budeme môcť otvoriť diskusiu na túto tému. Mojim, eh, mojou otázkou, môjim príspevkom to nie by bolo, ako eh, je to možné, je to, eh, prečo takto komplikovaná situácia je tu nedostatok dôvery medzi členskými štátmi, neveria si navzájom jednotlivé orgány a po, pretože potrebu zjednodušovania vnímajú mnohé členské štáty sú členmi e, dohovoru o e, rušení e, apostily. A mimochodom už existujú viacjazyčné formuláre, ktoré vypracovalo ICCS v rámci e, svojho dohovoru e, financovala túto prácu dokonca Európska komisia, takže ja nerozumiem, prečo je to e, takto zložité dopracovať sa k postupu, pretože naozaj by nám to pomohlo zjednodušiť život občanov ktorí e, žijú cezhranične alebo e, podnikajú e, medzi viacerými členskými štátmi. Ak sa rozsah pôsobnosti obmedzi iba na listiny týkajúce sa teda súkromných otázok, osobných, osobného stavu, tak tu nebude ten pozitívny efekt pre podniky. Takže prečo je tak ťažké dopracovať sa k postupu v tejto tematike? S touto otázkou pre e, našich rečníkov by som e, teraz zahájila túto diskusiu. Ešte tu máme aj e, žiadosť vystúpenie zo strany pána Šukera z Rumunska. Takže nech sa páči, máte slovo najprv vy. Áno, e, správne ste vyslovili moje meno, ďakujem. Ďakujem vám za udelenie slova. Ďakujem aj e, za tie doterajšie príspevky, ktoré boli veľmi užitočné. Myslím si a myslím, že aj moji kolegovia sú presvedčení o tom, že každý právny nástroj e, potrebuje počkať na ten správny čas a takisto aj potrebuje neskôr byť modernizovaný Zároveň však by sme e, si mali predstaviť trošku inak celý tento postup. Mali by sme zohľadniť jednotlivé aspekty. Hovorili sme na začiatku, myslím, že to spomnul pán profesor, o tom, že tento register pre e, Hakskú e, e, apostílu nemôže byť vždy pre, preskúmaný. A ja si myslím, že dôkaz, že táto apostíla dôveryhodná, že to už súvisí práve s tým, že sa to nedá tak dobre skontrolovať. Treba samozrejme tento systém zmodernizovať, ale ak potom povieme, že preskúmanie je možno iba na základe dokumentov, Eh, pričom eh, existujú eh, aj pochybnosti ohľadom týchto dokumentov, tak sa vystavujeme určitým rizikám. A je tu potom aj veľká zodpovednosť. Ak napríklad nejaký dokument je sfalšovaný, môže sa stať, že sa aj príslušný úradník môže dostať na súd a môže mu byť vytýkané, že dostatočne dokument nekontroloval. Mnohí z nás, ktorí majú viac e, ročné skúsenosti v tejto oblasti, vedia, e, že ehm, toto je zložitá oblasť. Ak je niektorý dokument e, sfalšovaný, tak naozaj prenašame veľkú zodpovednosť na plecia príslušných úradníkov našich, na našich orgánov. Mali by sme myslieť aj na, myslieť aj na ochranu úradníkov našich národných úradov. Pretože niekto by naozaj mohol e, prísť na tú myšlienku, že e, takéhoto úradníka postaví e, pred súd a obviní ho, že dostatočne kontroloval platnosť predložených dokumentov. Ja sa budem snažiť predstaviť si aj tú praktickú stránku, ako e, všetko má prebehnúť. Máme tu teda nejaký národný orgán, e, úradník z nejakého iného členského štátu dostane e, dokument z tohto iného štátu, bude mať nejaké pochybnosti, oblatí sa, obráti sa na, na iný členský štát a jeho úrad, ktorý má preskúmať tento dokument pomocou inštitúcie, ktorá pravdepodobne tento dokument mala aj vystaviť. Aspoň takto si predstavujem ten systém. A pravdepodobne to bude spojené s ešte väčšou byrokraciou. Nie, nie, neznamená to nejaké zoštihlenie administratívnych postupov. A potom zase dokument e, musí poputovať e, e, celou to cestou naspäť, aby sme si overili, či ide o sfalšovaný alebo pravdivý dokument. Nemyslím, že, je to do, že, by to bol, že by to nebol dobrý projekt. Určite treba tu urobiť niektoré e, zlepšenia, zlepšiť prístup pre tých, ktorí chcú uplatniť e, e, takýto postup, ale myslím si, že by sme aj naďalej mali zohľadňovať všetky aspekty. Možno by občania nemali e, platiť za apostil alebo za overenie, ale tieto náklady sa potom eh, eh, prenesú na orgán, ktorý má toto preskúmanie vykonať. Eh, musí vlastne skontaktovať príslušný orgán v inom členskom štáte. Možno tam bude z príslušných viacero orgánov, úradov Možno pôjde o viacero dokumentov, e, ktorých originalitu budú skúmať viaceré úrady. Takže mali by sme e, mať toto všetko na pamäti, všetky tieto možnosti a z tohto pohľadu to analyzovať. No a napokon sa, myslím, do, dopracujeme k správnemu e, nástroju. Ale teraz vráťme sa napríklad tomu úradníkovi, ktorý nemusí byť dostatočne dobre vyškolený a, a naozaj pripravený na tú veľkú zodpovednosť, ktorá bude na jeho pleciach napríklad pri jednoznačnom falsifikáte e, to môže byť jednoznačné e, určiť podvod, ale e, v dnešných časoch s, s dobrou technológiou nemusí byť tak ľahké priznať to, že nejaký dokument je sfalšovaný. Môže si myslieť, že ide o pravdivý dokument a postup bude potom bežať ďalej a zrazu niekto v nejakom bode sa príde na to, že dokument bol sfalšovaný a úradník sa môže dostať do ťažkostí, môže sa dostať pred súd. Viem, že na túto tému sa budú názory rôzniť. Spomína sa tu ten návrh v testovacej fáze sa obieciť iba na verejné listin týkajúce sa osobného stavu. Prax nám ukáže, aké problémy ešte vyvstanú. My samozrejme veríme v modernizáciu tohto postupu, ale mali by sme naozaj o jednotlivých modalitách ešte uvažovať. Thank you, Mr. Šuka. Uh, Monsieur Le Breton. Ďakujem, pán uh, Le Breton. Ďakujem, drahí kolegovia. Chcel by som poďakovať za vynikajúce referáty. Chcem poďakovať aj pán, pánovi Kalému. Stretol som sa s ním, keď bol na fakulte menovaný profesorom a preto som rád, že sa s ním môžem opäť stretnúť e, dnes tu. Mňa veľmi znepokojuje tento návrh nariadenia, ktorý navrhuje mnohojazyčný formulár. Z môjho pohľadu nejde iba o viacjazyčný formulár, ale o vlastne zjednotený formulár v realite teda môže e, ísť o jediný dokument. Aj keď teda nás uistujú o tom, že e, tieto formuláre nenahradia formuláre na, e, národného práva. Ja vám uvediem takýto príklad uniformity, ktorá celkom jednoznačne vyplynie z tohto viacatičného formuláru. Ja som mal v rukách rôzne e, dokumenty, ktoré sa pripravujú. Jeden sa týka napríklad e, potvrdenia o narodení. Nehovorí, e, nespomína sa tam pohlavie, ale rod napríklad. Pripomínam, že niektoré členské štáty sú proti označeniu rod ale spomínajú tam pohlavie, teda po francúzsky sex. A potom otázky týkajúce sa e, voľného pohybu občanov. Pas pousser la logique de cette libre circulation trop loin, car finalement, si on y Logiku, logiku voľného pohybu občanov, e, tu myslím, nemôžeme tak jednoznačne e, prevádzať do tejto oblasti. Nie je predsa možné, aby kvôli podpore voľného pohybu občanov sa zrušilo právo, rozhodovanie a kompetencie členských štátov Takže musíme dať veľký pozor na to, čo e, tu budeme robiť. A e, Spomenuli ste tu aj otázku cezhraničného pôsobenia podnikov. Ja viem, že budú aj naďalej pôsobiť cezhranične, ale e, kvôli tomu nie je potrebné nutiť členské štáty, aby sa prispôsobovali pôsobeniu týchto podnikov. Je to presne naopak. Tie sa musia prispôsobovať štátom. Tie treba rešpektovať. Vy ste ma teda dobre pochopili, nemyslím si, že sme na zlej ceste, ale rešpektovanie národnej e, tradície je podľa mňa dôležitejšie ako voľný obeh, voľný pohyb. A mám jeden návrh. Podľa mňa systém apostilov je dobrý systém, pretože umožňuje riešiť problém osobného stavu a zároveň sa rešpektuje právna tradícia, čiže musíme generalizovať systém apostilov, musíme vytvoriť systém rýchlych administratívnych kontrol právosti apostilov a toto by mohlo mať formu medzištátnej spolupráce za pomoci Európskej únie a myslím si, že tá diverzita národných právnych systémov to je bohatstvo, ktoré musíme musíme podporovať a zachovať a to je dôležitejšie ako nejaké menšie nedostatky. Ďakujem, pán Breton, máte veľmi jednoznačnú pozíciu. Teraz pokračuje pán Buta. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Îi felicit pe cei doi domn profesori care... Ďakujem pekne. Chcem zablahoželať všetkým pánom profesorom, ktorí boli ochotní predniesť na svoju prezentáciu v takej významnej a zložitej téme. Je to dôležitá téma pre Radu, pre Komisiu, pre Európsky parlament. Všetci máme za cieľ čo najviac zjednodušiť životy našich občanov. Ale zároveň, a na toto musíme pamätať, musíme byť veľmi opatrní v našich krokoch. Nesmali, nemali by sme navrhovať také mechanizmy, ktoré by občana skôr oslabili, ktoré by ho vystavili väčším rizikám a potom by sa to veľmi ťažko následne odstraňovalo. Myslím, že rada by mala zaujať veľmi jasné stanovisko k tomuto právnemu dokumentu. E, chcem, aby toto nariadenie sa uplatňovalo aj e, na ďalšie právne akty. Viem, že je zložité v niektorých členských štátoch presadzovať to. Viem, že nie všetky vlády to vnímajú ako Mm, problematické, ale je ich mnoho. Toto riešenie, ktoré spočíva v odstraňovaní akékoľvek kontroly členských štátov, e, nie je pre nás priateľné. Máme predsa e, apostily, máme taktiež e, notárov. Myslím, že toto všetko je istá forma ochrany pre inštitúcie, pre občanov, ktorí prichádzajú do kontaktu s takýmito dokumentami, ak nebudú existovať nezávislé orgány, ktoré by skúmali pravosť týchto apostilov. Znamenalo by to väčšiu mieru neistoty pre občanov. Ja napríklad nemôžem pracovať s dokumentom, ktorý nebol overený verejnou inštitúciou alebo orgánom. Je to pre mňa istá forma ubezpečenia. Musím eh, si byť istý, že existuje aspoň možnosť, že je dokument pravý Celkom iste sú dokumenty, s ktorými pracujeme v verejnom priestore a môžu vzniknúť škody, ak pôjde o nepravý falošný dokument. Mala by existovať prednosť ktorá bude spojená s overením a s bezpečnosťou, nemalo by ísť primárne iba o zjednodušenie. Isté, že chceme aj zníženie nákladov, zjednodušenie, ale nie na úkor istoty. Isté, že táto logika má svoje opodstatnenie. Každý občan sa chce vyhnúť zbytočnému zdaňovaniu, chce platiť čo najmenej daní a poplatkov, ale zároveň chce mať čo najjednoduchší život, nechce eh, mať povinnosť eh, kontaktovať eh, čo najviac rôznych orgánov a inštitúcií, aby získal dokument. V každom prípade som si istý, že sa nám podarí nájsť strednú cestu, aby bola aj zachovaná bezpečnosť. Teda znižovanie nákladov, to je jeden cieľ, ale bezpečnosť musí byť prvorada pre snahu o zjednodušenie. Pýtam sa, či sa ešte niekto ďalší hlási o slovo. Možno jeden z našich dvoch rečníkov, prípadne aj obaja, by mohli zareagovať na to, čo tu zaznelo v diskusii. Nech sa páči, pán profesor Kale. Zdá sa mi, že vy máte chuť e, sa vyjadriť. Áno, chcem povedať niekoľko slov ako odpoveď. Ja súhlasím e, s tým cieľom a s tým, že zrušenie legalizácie nemá poškodzovať právnu istotu. Nemôže to viesť k obehu falošných dokumentov, ale mám tri pripomienky. Už teraz má Európska únia veľa e, legislatívnych textov, ktoré zrušili legalizáciu, akúkoľvek legalizáciu, akýkoľvek apostil a nie je tam ani žiaden kontrolný mechanizmus. Súčasný návrh nariadenia chce zrušiť e, legalizáciu, ale nastoluje systém kontroly. To je rozdiel. Druhá pripomienka, niekto hovoril o tom, že napriek tomu, že sa nekontrolujú tie registre za postilmi, tak to dobre funguje za normálnych okolností e, kontrolovať registre by sa mali systematicky, aby sa zistilo, či apostil je pravý. Každý to môže urobiť e, cez počítač, kto má, na to, e, kto má tam prístup. A z jazykových dôvodov, keď sa kontroluje register, je niekto v štáte pôvodu, kto hovorí ten jazyk protistrany. Ale toto nie je iba záležitosť Európskej únie, E, toto je problém celého sveta. Cirkulujú apostily a niektoré môžu byť falošné. Je, podľa mňa e, v tomto ohľade preto takisto návrh nariadenia je dobrý, lebo je tam ten mechanizmus kontroly. No a tretia pripomienka, mechanizmus kontroly o, e, sa opiera o to, že nejaký úrad, ktorý má o, opodstatnené pochybnosti, sa obráti na centrálny orgán, centrálny orgán sa obráti zasa na štát pôvodu dokumentu, aby sa overila pravosť dokumentu. Jediná neistota, ktorá tu je, e, je, či bude systém zvládať počet kontrol a ten, samozrejme počet kontrol vyvolá určité náklady a teraz nevieme vyhodnotiť, koľko to bude stať, pretože podobný systém kontroly ešte nefunguje a my to nemáme ešte na základe akých skúseností vyhodnotiť, koľko to bude stáť, aká to bude záťaž. To je všetko. Thank you very much. Um, uh... Ďakujem pekne. Pán podpredseda parlamentu Barol Karolsico hovoril o tom, že chce budovať mosty medzi právnymi systémami, nechce vytvárať harmonizáciu a akúsi e, korporáciu v oblasti občanského e, osobného stavu. Myslím si, že tu nejde o nasilné prepájanie národných systémov pretože s tým súvisí aj subsidiarita. Musíme k tomu pristupovať tak, aby sme dodržiavali zásadu subsidiarity a vychádzali z národných tradícií. A zároveň musíme nájsť také riešenie, ktoré bude vhodné pre celú Európu. Pokiaľ ide o e, podvody, o e, priamo zodpovednosť e, štátnych úradníkov a orgánov, ktoré preverujú dokumenty. V súčasnosti systém apostilov umožňuje zlyhanie systému a už došlo k právnym sporom vo Veľkej Británii proti príslušnému orgánu na základe hackského dohovoru v súvislosti s dokumentami z minulosti, ktoré neboli dostatočne overené. Čo sa týka ich pravosti, teda už je tu istá forma a právnej zodpovednosti pre príslušné orgány. Myslím, že sa nedá pre takouto zodpovednou uniknúť bez ohľadu na to, aký systém by sme využívali. len preto, že sa niekto dopustil eh, zanedbania a chyby, bude to mať dopady eh, na občianské právo, ba možno aj na trestné právo. Týmto sa dostávame k otázke toho, čo ste nastolili vy, eh, pani predsedajúca, a síce nedostatok dôvery medzi členskými štátmi, myslím, že nie je mojou právomocou, neprislúcha mne vyjadrovať sa k nedostatku záujmu. Myslím, že sa musíme sústraďovať skôr na to, čo nás spája. V niektorých eh, regiónoch sú možno notári o mnoho v silnejšej pozícii ako inde. V každom prípade každý národný systém, ktorý chce zachovať svoj osobitý prístup k právu, legitímnym spôsobom musí mať túto možnosť. Vypočuli sme si dnes podrobnosti o kodifikácii. A kodifikácia, takisto ako aj celoeurópsky systém, by znamenala isté zmeny v prístupe k súkromnému medzinárodnému právu. Nevieme, či by každý musel podporiť každý jeden prvok kódexu. Ehm, toto budú musieť zvažovať mnohé ďalšie generácie. Myslím, že to musíme vnímať z dlhodobého hľadiska. Ak Totiž e, toto budeme považovať e, za pokus e, s dokumentami občianského osobného stavu, pretože príslušný článok zmluvy umožňuje toto prechodné obdobie a potom sa môže prerozhodnúť, či sa to posunie ďalej alebo nie. Myslím, že musíme predovšetkým si uvedomiť, že nič nie je nemenné, všetko sa dá následne ešte zmeniť a prispôsobiť. Keď sa pozeráme na nariadenie v takomto svetle, myslím, že sme zaviazaní európskym občanom zjednodušiť ich životy a rozhodne by sme sa o to mali aspoň pokúsiť. Ďakujeme. To bolo veľmi vhodné a rozumné uzavretie tejto časti nášho stretnutia a vašej prezentácie. Ďakujem vám za všetky vaše vystúpenia. Myslím, že si môžeme teraz dať krátku prestávku na kávu, pán predseda. E, je predsa ústavným právom dať si prestávku na kávu a stretneme sa tu opäť o 11. hodine 20. minúte. Ak sa nemýlim, káva čaká pred sálou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

vam prvo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 Ladies and gentlemen, may you please... Dámy a páni, poprosil by som vás, aby ste sa pousádzali. so we have we have three presentations and then another debate, which will not take place basically. <laughs> I guess. Okay. I assume that we are basically. Predpokladám, že tí, ktorých to zaujíma, už sú v sále. Máme ďalej na programe veľmi zaujímavé veci a zaujímavé veci sme už aj preberali posiel. Ďakujem vám za to, že budete venovať pozornosť pani profesorke Kristiane Wenderhurst, ktorá je tu z Nemeckej univerzity. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov, dámy a páni, chcem sa vám najskôr poďakovať za to, že ste ma pozvali na toto stretnutie. Je mi naozaj veľkou cťou prehovoriť k vám o potenciáli európskeho modelu v prípade rodinného práva a detského práva. O čo tu ide? Ide tu o problémy, s ktorými sa potýkajú európsky občania v 21. storočí ktorí aktívne využívajú slobodu pohybu, ktorí e, žijú, bývajú, sobášia sa, rozvádzajú sa, majú deti a umierajú e, v krajine ako je iná ako je krajina pohybu. Vieme, že e, 33 miliónov zmiešaných manželstiev a taktiež v prípade registrovaných partnerstiev e, je toto percento ešte vyššie, aj keď sa odhaduje, že iba finančné náklady spojené e, s majetkovými vzťahmi medzi partnermi a bývalými partnermi predstavujú 1,1 miliardy eur každoročne. Teda je to naozaj veľmi e, významný faktor pre fungovanie vnútorného trhu a celej Európy ako oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Realita európskych občanov v súčasnosti vyzerá e, možno aj takto a možno to nie je až také zložité, ako na e, tejto stránke prezentácie. Sú tu rôzne problémy, s ktorými sa potýkajú medzinárodné páry. Chcela by som e, z časových obmedze- dôvodu časového obmedzenia spomenúť iba tri potom, eh, čo sa osoba alebo pár presťahuje do iného právneho systému, potýkajú sa s rôznymi problémami na základe dokumentov konfliktného práva. Eh, eh, bežný a riadný obyvateľ rozhoduje o tom, ktorý druh legislatívy sa bude uplatňovať. Teda akákoľvek zmena e, miesta bežného pobytu znamená e, možnú zmenu. Ak napríklad sa rozhodnete presťahovať do iného právneho systému, to znamená, že sa bude sťahovať e, na vás iný rozvodový režim v prípade potrebu a to môže mať prekvapivé dopady na niektoré páry. Napríklad, ak sa presťahujete z Rakúska do Nemecka, rozhodové právo v Rakúsku a v Nemecku je veľmi odlišné ako teda vidíte na príklade tejto prezentácii, môže to viesť k veľmi prekvapivým účinkom na celý pár a najmä to môže mať negatívne dopady na slabšiu stranu. Podobná situácia je v prípade detského práva, len si predstavte, že v krajine pôvodu vzniknú dedické práva, ktoré prislúchajú partnerovi, e, s ktorým e, žije daná osoba, potom sa táto osoba presťahuje a tam už nie je uznanie eh, pre eh, tohto spolužijúceho eh, partnera, teda akákoľvek nutnosť prispôsobiť sa novému systému znamená stratu. Ďalší problém znamená výber najvýhodnejšieho právneho systému. Toto súvisí s problémami v nariadenie Brusel 2. Mnoho ehm, párov e, sa snaží preto veľmi rýchlo spustiť rozhodové konanie tak aby sa zachovali vlastné záujmy, ak napríklad ak majú uzatvorenú predmažovskú dohodu, je tam veľká motivácia pre jedného partnera urýchliť celé konanie a začať čo najskôr rozhodové konanie v krajine, kde e, tieto predmažovské dohody nie sú v plnej miere záväzné. E, tretí problém a ten je možno najzávažnejší, spočíva e, v tom, že sa vytvorí e, kombinácie rôznych fór a príslušných e, práv. V bežnom rozhodovom prípade s cezhraničným prvkom môže dôjsť k rôznym fóram a k dvom až trom rozhodným právam. Vezmeme si príklad páru, ktorí sa zosobašili v Nemecku, potom sa presťahovali do Rakúska, potom sa rozídu, potom jeden z nich sa presťahuje do Holandska, e, kde sa začne e, konanie v súvislosti so žiadosťou o rozvod. Nie je to veľmi e, zložitý prípad. Máme tu dôchodkové práva, máme tu dom, taktiež máme e, deti, vidíme tu rozličné fóra a je tu kombinácia rôznych rozhodných práv, e, holandské právo, nemecké právo, rakúske právo s mnohými otáznikmi, pretože nie všetko zatiaľ ešte bolo vyriešené v legislatíve a sú tam mnohé nezrovnalosti. Tomuto sa bežne konfliktní teda právnici, ktorí sa zaberajú konfliktami, venujú, majú veľmi sofistikované riešenia, vďaka ktorým riešia takéto prípady. Uh, ale znamená to, že celé toto konanie je mimoriadne cenovo aj časovo nákladné. Rozhodne to nie je v súlade s požiadavkami Európy 21. storočia. Ehm, aj keď možno mierne preháňa, môžem povedať, že tí, ktorí si ehm, chcú založiť medzinárodnú rodinu alebo presťahujú sa do iného členského štátu, púšťajú sa naslepo do búrky, ktorá môže mať nečakané právne dopady. Aké riešenia teda existujú k tomuto problému? Sektorálna kodifikácia konfliktu práva, ako už povedala profesor Farhan dnes ráno, taktiež aj ďalšie riešenie je um, možné zavedenie štatútu Európskeho manželstva. Vieme však, že to nie je príliš reálne v najbližšej budúcnosti. E, ďalšie možné riešenie by bolo zvýšiť mieru autonómie strán v takomto prípade ak totiž príslušné nariadenie o vlastníckých vzťahoch a ak dôjde k úprave nariadenia Brusel 2a, všetky možnosti e, týchto strán budú platniteľné, budú si môcť vybrať príslušné rozhodné právo a budú môcť predísť mnohým negatívnym dopadom, ku ktorým dochádza v súčasnosti. Teda e, včasný výber súdu a rozhodného práva môžu byť možným riešením a taktiež e, predmanželské a pomanželské dohody ak sa budú uplatňovať, tiež môžu predstavovať ešte riešenie tomuto problému. Ak takáto e, autonómia strán e, aj nemožnosti sú už k dispozícii, prečo si to páry nevyberajú z mnohých dôvodov. Jeden z nich je, že on tom nevedia, nie sú informovaní o možnostiach, ktoré sú im k dispozícii a vo vzťahu sa o takýchto veciach hovorí veľmi ťažko taktiež neviete, či dostanete za primeranú cenu dostatočné odborné poradenstvo. Teda ja by som navrhovala zaviesť európsky model k dispozícii, e, čo sa týka e, výberu súdu, taktiež výberu rozhodného práva a ďalšia možnosť by bola rodinná mediácia. To by však znamenalo, že občania museli byť upozornení pri uzatváraní manželstva, registrácii partnerstva, respektíve pri cezhraničnej zmene pobytu. By museli byť upozornení na tieto možnosti. Toto by boli modelové dispozície, ktoré by ponúkali príslušným stranám obmedzený súbor odporúčaných e, súborných balíkov, ktoré by znamenalo, že by sa e, na daný prípad uplatňoval jeden právny režim. Potom následne by sa mohli uzavrieť eh, európske modelové dohody eh, v prípade mm, otázok rodinného práva, ale to by si vyžadovalo eh, dlhší čas na prejednanie a preskúmanie. Chcela by som ešte spomenúť, že toto je projekt, ktorý vznikol spolu s profesorkou Katrinou Veľký, ktorá je zastupkyňou Európskej komisie pre rodinné právo a mohlo by to prevednúť pod záštitou Európskeho právneho inštitútu. Ďakujem pekne za pozornosť. We thank you, professor. Ďakujeme pekne, pani profesorka. A teraz prejdeme ďalej a privítame pána Kurta Lechnera, bývalého člena tohto výboru a spravodajcu pre nariadenie o dedických konaniach a taktiež notára zároveň ako aj pani Eve Peter, ktorá je právnoporadkyňou Estonskej komory notárov. Môžete si zvoliť, v akom poradí predniesiete svoje prezentácie. Už však nemáme viac ako 20 minút spolu pre vás. Nech sa páči, máte slovo. Ktorýkoľvek z vás. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozvanie. Teší ma, že tu Opäť raz môžem byť eh, po tom, čo som tri roky pôsobil v inej funkcii. A predtým som pôsobil ako spravodajca. Je veľmi zaujímavé viedli sa teraz k niečomu eh, s istým odstupom času, eh, na čom som vlastne sám spolupracovala pri vytváraní. Nemám tu až také pekné obrázky ako pani Menderhorst a nechcem nejako približovať toto nariadenie. Už je napokon platnosti 3 roky. Od 17.8. sa bude uplatňovať praxi. Dúfam, že bude ešte dlho trvať, kým sa nás to bude týkať. Problémy budú e, celkom iste aj následne. V súčasnosti sú tieto problémy veľmi rozsiahle. Chcem len doplniť e, to, čo povedala pani Menderhorst, že aj na národnej, na dvojnárodnej úrovni, aj tam partner je e, posunutý tou otázkou dedického práva, pretože v súčasnosti nie je možnosť e, vyjasniť si otázky dedického práva e, dostatočne jasne. Ak dovolíte, chcel by som vypichnúť niektoré možno problematické body. Toto nariadenie by sa dalo popísať v zásade tak, že tu ide o kombináciu z posledného bežného miesta pobytu a taktiež slobody vybrať si príslušné eh, právo. Eh, to určuje potom eh, podrobnosti postupu v prípade dedického konania. Literatúra zatiaľ nie je dostatočne prehľadná, keď sa pozeráte na prvé komentáre. Je naozaj zaražajúce, čo všetko právnici dokážu nájsť čo by mohlo byť problémové. Podľa môjho názoru je dôležité um, uvedomiť si, že v prípade bežného občana nariadenie musí byť zrozumiteľné a jasné a pochopiteľné, pretože nemusí vedieť o konkrétnych špecifických problémoch, e, musí e, vedieť, že v prípade um, um, dôchodkového práva bude relevantné posledné miesto uh, bežného pobytu a taktiež um, právo, ehm, dôchodkové právo, ktoré si vyberie. A taktiež eh, je potrebné prispôsobiť túto legislatívu moderným potrebám. Je dôležité, aby sa stanovila vhodná definícia v úvodných ustanoveniach je tento pojem e, zadefinovaný v istom zmysle, ale napokon ostáva v samotnom texte nariadenia otvorený v členských štátoch. E, taktiež v právnych systémoch nie je e, príliš často spomínaný, objavuje sa len tu a tam a to je podľa mňa správne, musí byť dostatočne flexibilný. Myslím, že tento pojem by sa nemal vo všetkých prípadoch vnímať ako stále platný pojem posledného bežného najčastejšieho pobytu, ale musí byť možné, aby napríklad eh, na základe nariadenia mm, o výživnom, ak tu ide o výživné na dieťa, aby sa mohlo postupovať inak ako napríklad v prípade dedenia. Inak je to téma, ktorá sa bude eh, musieť potom pozornejšie preskúmať v rámci IPR. Chcel by som ešte upozorniť, že výnimka v článku 21 odsek 2 teda výnimočne, ak by sa uplatnilo iné právo ako právo posledného eh, bežného pobytu, tak potom v poslednej fáze rokovaní sa to môže eh, odôvodniť, aj keď eh, sa to napokon prijalo ako kompromise, nebolo to a poňaté ako kompromise. V každom prípade to znamená, že sa musí uplatniť právo príslušného štátu a pritom sa vychádzalo z toho, že to obmedzí e, možnosť e, vyberať si čo najvhodnejšie e, právne systémy. Podpredseda FISO spomenul už hmotné právo, toto je podstatnou súčasťou právneho systému členských štátov a taktiež chceme zmierniť čo najväčšie možné miere vplyvy na právne systémy. Kolizné právo má aj nepriame vplyvy na hmotné právo, to môže viesť ku konvergenciám a dôležité je, aby e, národní poručovať, poručitelia, aby mohli poskytovať aj národné dedické osvedčenia. Dnes v popoludní tu ide mať ďalšieho kolegu, ktorý tvrdí, že toto nariadenie predstavuje skutočnú revolúciu a má pravdu. Toto nariadenie naozaj je novinkou pre všetkých, pravdepodobne aj preto bolo to nariadenie tak úspešné, pretože sa všetci sústredili na to nové a nie na to, že chcú všetci obhajovať len to svoje, zo svojho vlastného štátu. Hovorím to preto, že pre výklad nariadenia je to mimoriadne relevantné a síce, že tu nejde len o autonómiu tohto nariadenia, toto je tak či tak platné, ale už samo o sebe sa musí vykladať v zmysle svojich ustanovení a môže to byť zaujímavé z hľadiska aj povemného aparátu členských štátov, ale to sa musí zohľadňovať iba vedľašie. Keď sa rozprávate s občanmi a keď napríklad chceme poukázať na otázku daní, toto nariadenie isté, že nemôže upravovať dane, ale ľudia to hneď tak vnímajú a toto nariadenie má aj nepriame vplyvy, pretože sa tam mení predelovanie, čo sa týka majetku. Komisia zriadila expertnú skupinu, avšak žiaľ, e, podľa mňa členské štáty e, nemajú, zdá sa, ochotu dohodnúť sa. Pôjdem aj trochu kritický. Podľa mňa v členských štátoch e, neprebehli dostatočné informačné kampane čo podľa mňa eh, by bola ich povinnosť. Komisia urobila svoju povinnosť, eh, mnoho komôr, notárskych komôr, organizovalo rôzne informačné podujatia, vzdelávacie podujatia, ale podľa mňa a to hovorím kolegom z národných parlamentov, by bolo vhodné, aby samotné členské štáty taktiež zaujali týchto informačných kampaní. Ešte chcem upozorniť na to, že Veľká Británia, Írsko, Dánsko sa nezúčastňujú tohto nariadenia, nevzťahuje sa to na nich, je to škoda. A trošku e, nevlivé je, že v samotnom nariadení sa nestanovuje um, e, vyslovne, že sa vnímajú ako tretie krajiny. V iných nariadeniach sa to uvádza. A znamená to, že sa môže dospieť k záveru, že ak je to tam obsiahnuté a toto nie je obsiahnuté v tomto nariadení, tak to nemá, tak to má nejaký dôvod. Podľa mňa to dôvod um, nemá, je podľa mňa úplne jasné, že tieto tri krajiny sa musia vnímať ako tretie krajiny. Ak si chcem upozorniť, že krajina bežného pobytu nie je rovnaká ako um, pojem domicil. Napríklad v USA sa používa tento pojem a to spôsobuje eh, možné konflikty. Ešte ďalšia poznámka často sa na to zabúda, e, a síce štátne zmluvy v prípade kolizného práva s tretimi krajinami. Toto sa v nariadení nespomína, a konkrétne v Lisabonskej zmluve 351. E, e, môže to spôsobovať veľmi rozsiahle problémy, najmä čo sa týka európskeho dedického osvedčenia. Štátne zmluvy sú predsa zmluvne autonómne to stanovujú národné súdy pod eh, istou formou dohľadu Európskeho súdneho dvora. Podľa mňa eh, to prináša iba čiastočne rozumné riešenia, pretože sa vnímajú veľmi reštriktívne. O mnoho lepšie by bolo úplne ich vypovedať. Chcel by som vyzvať príslušných, aj keď nie je celkom jasné, kto to má na starosti. Podľa mňa vlastne je to jedno, pretože z politického hľadiska je správne, ak príslušné krajiny a aj európska úroveň spoločne sa do tohto pustia a spolu s tretimi krajinami, v prípade Nemecka je to napríklad Turecko, ale aj Taliansko má zmluvu s Tureckom, sú to následnícke krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ďalej Irán. S nimi by sa to malo spoločne riešiť. Hovorím to aj preto, že chcem apelovať na kolegov z národných parlamentov. Vzhľadom na krátkosť času ešte na záver Európsky dedičské osvedčenie. Obávam sa, že tie eh, ustanovenia sú eh, veľmi rozsiahle komisia v rokovaniach e, to takto poňala a musela tým vyhovieť želaniam členských štátov a ich zastupcov museli ich zohľadniť. A ako to už býva tu na európskej úrovni, pán predseda, žiaľ aj v prípade spotrebiteľského práva som to často zažil, e, všetci bojujú za to, aby jeho vlastné otázniky sa prejednali jednoznačne a napokon sa to všetko zhromaždí a vzniká z toho veľmi neprehľadný výsledok to je podľa mňa e, zle. Ukáže sa, ako sa to potom v praxi prejaví aj v súvislosti s e, niektorými ďalšími problémami, aj právneho charakteru, ktoré bude musieť objasniť súdny dvor, či sa presadí toto európske dedické osvedčenie. Sú tu rôzne otázniky, tie e, vystávajú z samotnej podstaty tejto veci, nie sú obsiahnuté v kompromise sú to jednoducho jasné konflikty, e, čo sa týka e, ich vyriešiteľnosti podľa mňa pri ochote všetkých zúčastnených strán by sa mohli vyriešiť. Objasnenia e, poskytnú aj právni odborníci. Mali by sme nevyčkať, nemali sme robiť žiadne unáhlené kroky, mali by sme vychádzať z praktických skúseností aj v prípade mm, dedického osvedčenia. Podľa mňa by by mala existovať prerogácia pre poručiteľa, aby sa na takej úrovni riešili problematické body. A podľa mňa bolo naliehavo potrebné, aby nariadenie o právach dieťaťa bola uplatnená čo najskôr, pretože by sa to mohlo dať do súladu práve s týmto nariadením. Ďakujem. Madame, please take the floor. Ďakujem. Eve Peter, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste mi dali možnosť dnes rozprávať o dedičskom nariadení. A ja chcem povedať, že jednou z mojich úloh je nahrádzať notárov a mám preto praktické skúsenosti e, s riešením dedičských záležitostí a s overovaním závetov. V Estonsku, podobne ako v nariadení o dedení, dedičstvo sa môže vyporiadať iba ak posledné miesto pobytu je Estonsko a takisto ak sa uplatňuje ako rozhodné právo právo štátu posledného pobytu zosnulého. A na základe tohoto analýzujem podľa mojich skúseností a podľa skúseností s nariadením. Pokiaľ ide o e, umiestnenie majetku a e, štátnu príslušnosť, cieľom nariadenie je a nariadenie má za cieľ konanie dať iba do jedného štátu. Musíme uľahčiť situáciu e, dedičom, aby nebolo potrebné realizovať e, drahé a časovo e, náročné konania vo viacerých členských štátoch. Musíme zvážiť ale aj to, že nariadenie stanovuje špecifické pravidlá pre hodnotenie platnosti závetov v ich forme a obsahu. A to je dôvod, prečo tieto požiadavky odvodené od nariadenia by mali byť um, zohľadnené pri príprave závetov. Kolízny faktor podľa nariadenia o dedení pri uh, stanovovaní príslušnosti súdu a rozhodného práva je obvyklý pobyt uh, zosnulého. Komplikuje to ale fakt, že nariadenie nedefinuje, čo to je vlastne obvyklý pobyt, nestanovuje ani kritéria, ktoré by boli potrebné na e, stanovenie tohto alebo zriadenie tohto pobytu. Musí sa ale zohľadniť, že i keď neexistuje judikatúra Európskeho súdneho dvora v oblasti dedičského práva, súdny dvor už vyniesol rozsudky v iných právnych oblastiach, kde obvyklý pobyt má e, celo únijný e, význam a má určitý špecifický význam v kontexte práva EÚ. Súčasná judikatúra demonstruje, že osoby nemôžu mať obvyklý pobyt vo viacerých členských štátoch. A také faktory ako nehnuteľný majetok, platenie daní, registrácia miesta pobytu nemôžu iba e, výlučne E, byť nejakým prvkom, na základe ktorého sa určí obvykle miesto pobyty osoby. E, obvykle miesto si vyžaduje určitú permanentnosť a takisto e, trvalý zámer niekde žiť. A preto to je štát, kde sa vlastne sústredujú záujmy dotknutej osoby a to trvalým spôsobom. Keď hodnotíme, či zosnulá osoba mala obvyklý pobyt v nejakom členskom štáte, všetky relevantné faktory musíme zohľadniť. Keď sa začne dedičské konanie, keď e, začnú konať dediči alebo iní príjemcovia zosnulého, tak potom prvá informácia, ktorá je zverejnená, je tá, ktorú vlastne, eh, ktorá je v prospech eh, osôb, ktoré chcú vyporiadať dedičstvo. Úmrtný list samotný sa nemôže použiť ako dôkaz bežného obvyklého pobytu zosnulej osoby. Náša notárska prax ukazuje, že keď obvyklé miesto pobytu zosnulého je určované, tak eh, sa berú do úvahy aj zámery strán e, účastníkov konania. Bola som svetkom cezhraničných prípadov, kde vlastne dediči tvrdili, že zosnulý mal viacero miest pobytu, ale v konečnom dôsledku sa, ro- sa ukázalo, že sa to vyporiadalo v Estonsku, pretože konanie e, v inom členskom štáte bolo príliš zložité, drahé a dedičia sa chceli vyhnúť plateniu dedičskej dane. Alebo sa nikto nenachádzal v inom členskom štáte, kto mohol e, vlastne vyporiadať dedičstvo tam. Európske dedičské osvedčenie, ktoré vzniká nariadením, môže byť predložené ako dôkaz toho, že dedičské konanie e, prebehlo a že dedičia, ktorí majú legitimné právo, e, boli stanovení presným spôsobom, ale to nevy... tým nevznikajú žiadne právne nároky, je to len dobrovoľný dokument, ktorý dedičom umožňuje dokázať, že dedičské konanie zosnulého bolo vykonané a v tomto konaní bolo stanovené, že daný dedič má nárok na časť majetku zosnulého. Je zodpovednosťou orgánu, ktorý vydáva európske dedičské osvedčenie, aby zabezpečil, že informácie, ktoré sa poskytujú v osvedčení, sú presné, tak aby to bol dô... dokument v inom členskom štáte nie sú žiadne časové limity, do e, kedy musí dedič predložiť osvedčenie. Môže sa to stať aj roky potom, čo sa uzavrelo dedičské konanie. A preto pravidlá na stanovenie rozhodného práva by mali byť vždy rešpektované, i keď žiadosť o európske dedičské osvedčenie sa neodovzdá ten istý princíp by sa mal sledovať v každom dedičskom prípade, tak aby faktické okolnosti boli presne um, sprostredkované bez ohľadu na to, či sa to dokazuje na základe národného alebo európskeho dedičského osvedčenia a bez ohľadu na to, či konanie uh, viedol súdny alebo nesúdny orgán. Presnosť európskeho dedičského osvedčenia môže byť zabezpečená iba vtedy, ak pravidlá o výbere jurisdikcia rozhodného práva sa budú uplatňovať v súlade s nariadením. Nariadenie nariaduje orgánom členských štátov viaceré veci a zdá sa, že sa môže a že sa bude efektívne uplatňovať iba za podmienky, že orgány členských štátov budú chcieť spolupracovať a vymieňať si informácie vo veciach, ktoré uplatňuje nariadenie o dedení. Napríklad, keď konanie začne zvolený súd, tak potom v praxi, aby sa zabezpečilo, že súd všeobecnej jurisdikcie nezačal dedičské konanie, orgán v prípade odôvodnenia pochybnosti by sa mal obrátiť na členský štát obvyklého pôvod, pobytu, aby zabezpečil, že sa nezačne dedičské konanie na súde všeobecnej jurisdikcie. Existujú aj prípady v estonskej praxi, kde konanie začne v Estonsku, i keď už sú dedičia aj vo Fínsku, ktorí sa obrátili e, na súd. Všeobecným princípom oboch štátov je to, že dedičské konanie sa tam môže začať iba vtedy, ak táto krajina bola miestom obvyklého pobytu posledným e, zosnulého. Bolo by teda rozumné očakávať, že predtým, než sa vydá európske dedičské osvedčenie, zistí sa, či existuje závet. Jeden orgán sa obratí na orgán druhého členského štátu, s ktorým zosnulý bol úzko spojený. Ide o to, že podľa nariadenia príslušný štát iného členského štátu môže žiadať o informácie druhý členský štát, ale iba vtedy, keď e, skúma žiadosť o európske dedičské osvedčenie a nariadenie nenariaduje, nezavádza žiadnu povinnosť e, sprístupniť informácie v prípade, že to nepovoluje vnútroštátne právo. To znamená teda, že korektné dedičské konanie e, sa nemohlo zrealizovať a na druhej strane dedičia, ktorí majú nárok na informácie o závete, závete budú musieť cestovať do druhého členského štátu, aby túto informáciu získali konečnom dôsledku sa ukazuje, že európske dedičské osvedčenie by nebolo presné, pretože závet e, zosnulého nebol vzatý do úvahy. Ale kto je právne zodpovedný za to, že nehľadal závet vo verejnom registri iného členského štátu? Dedič alebo e, orgán štátu? Teda nariadenie poskytuje právnu istotu občanom Európskej únie, pretože zabezpečuje, že konania sa začnú a vedú iba v jednom členskom štáte a rozhodné právo pre dedičské konanie sa stanovuje podľa rovnakých pravidel bez ohľadu na to, kde sa vykonáva. Zaručuje občanom Európskej únie menej byrokracie, pretože rozhodnutia verejnej listiny, rozsudky a takisto Európske dedičské osvedčenie musia byť uznávané a vykonané v inom členskom štáte. Ale z druhého pohľadu, ako sa ukazuje aj v analýze, je tu viacero praktických problémov, ktoré naše orgány v dedičskom konaní môžu riešiť, keď ju aplikujú nariadenie. Napríklad nie je jasné, kto sú osoby, ktoré majú e, uzatvárať dohody o voľbe súdu a kto má rozhodovať o prenose jurisdikcie a kto má právo napadnúť rozhodnutie. Ehm, dedičia, ktorí sú uvedení v závete, mimo závetovi dedičstva, dedičia, kto má právo na začatie konania. Toto všetko jasne nevyplýva z nariadenia. Nariadenie teda necháva určité právne medzery a nezodpovedané otázky, ktoré budú musieť byť doriešené v budúcej legislatíve alebo v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Ďakujem. Thank you very much for your remarks, madam. Ďakujem za vaše pripomienky. Nemám žiadne písomné požiadavky o slovo. Chcem sa teda spýtať, či niekto chce položiť otázku našim rečníkom spomedzi členov alebo spomedzi eh, iných účastníkov. Zdá sa, že informácie boli veľmi vyčerpávajúce. A je tu taká auto, auto otázka? Nie, pán predseda. Ak máme ešte čas, chcel som poukázať na jeden bod. Týka sa to práce výboru Európskeho parlamentu. Ehm, vo všeobecnosti sa ľudia domnievajú, že je nevýhodou nariadenia, že tá voľba práva sa obmedzuje len na e, tú voľbu domáceho práva e, dotknutej osoby. Čiže tá voľba práva neumožnila zvoliť si to právo miesta obvyklého pobytu. Na to ešte situácia nebola vyzretá. To, to je nevýhoda, to je zlé ale keď si ľudia už zvyknú na túto situáciu, novú situáciu, tak by sme mali pripustiť aj to, aby osoba si mohla zvoliť právo svojho e, miesta obvyklého pobytu. Samozrejme by sa to malo limitovať. Napríklad, že ten posledný obvyklý pobyt by mal trvať minimálne 10 rokov. No a pokiaľ ide o zmiešané manželstva, pre zmiešané manželstva by sa takisto mala e, povoliť takáto možnosť zvoliť si e, pr- rozhodné právo podľa štátu druhého e, manžela. E, takáto možnosť sa ešte v tom súčasnom nariadení nemohla prijať. Boli tam veľké obavy z obchádzania pravidiel, e, z m, obchádzania e, pravidiel o povinnom dedičskom podieli a tak ďalej. A kolegyňa Peter správne povedala, že pokiaľ ide o E, súdnu príslušnosť, e, je ťažké pri voľbe práva obmedziť alebo stanoviť jasne ten e, okruh dedičov a oprávnených. A preto podľa mňa by sme poručiteľovi mali dať možnosť stanoviť pri voľbe práva aj tú súdnu príslušnosť že aby tam v tom e, zvolenom práve bola aj súdna príslušnosť a to by vyriešilo veľa problémov do budúcnosti. Ďakujem za to, že som ešte mohol na to poukázať. Ďakujem. Pani Peter, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Chcem ešte dodať, že osoby majú právo v záve si sformulovať závet tak, aby na dedenie e, sa mohlo aplikovať právo ich štátnej príslušnosti e, celkovo, ale sú tu určité rizika, pretože keď e, osoba pripravuje závet a je tu možnosť zvoliť si medzi viacerými právami, tak samozrejme osoba by mala zohľadniť účinky týchto právnych systémov na dedičstvo. Ak závet sa napríklad napíše v Estonsku, ale miesto obvyklého pobytu osoby v čase smrti je Holandsko, tak potom závet bude vyporiadaný podľa estonského práva, ale podľa nariadenia, keď sa zahájí dedičské konanie, tak sa to bude interpretovať podľa holandského práva a potom e, to bude veľmi komplexné a v konečnom dôsledku posledná vôľa zosnulého nebude rešpektovaná. A takisto v nariadení je jeden nebezpečný bod, pretože to umožňuje osobe zvoliť si štátnu príslušnosť, podľa štátnej príslušnosti, ktorú mal v čase smrti. Čiže e, v čase písania závetu to môže byť ešte štátna príslušnosť, ktorú osoba ešte nemá, bude ju mať až v čase e, úmrtia. Čiže je neznáme, ako štát potom bude interpretovať závet. A to, tomuto by sa klienti mali vyhnúť. Teda ja si myslím, že ja by som tak poradila klientovi, aby sa tomu vyhnul, vyhol. Pán Klenci, nech sa páči. Um, of course the... Ďakujem. Veľká Británia uh, sa k tomuto návrhu nepridáva, takže keďže ja som uh, uh, jedným z, jedným z spolurečníkov uh, v tejto oblasti, chcel by som sa vyjadriť. Pán Lechner hovoril o Eh, národnosti, o eh, mieste pobytu a keď eh, Veľká Británia rozmýšľala o tom, či sa pridá je vlastne štátom viacerých jurisdikcií a to by mohlo viesť v budúcnosti k viacerým problémom v takomto prípade pretože u nás je rozhodujúce miesto pobytu zosnulého v prípade detských konaní. K tomuto sa vzťahuje e, veľký objem kejslo u nás. Takže tam, kde e, majú domov títo ľudia. väčšinou nad týmto nerozmýšľajú obyčajní občania ale je veľa kejslov, ktoré e, toto e, ustanovuje a teda e, pri vašom rozhodovaní by bolo možno dobré vziať do úvahy aj takéto aspekty. Nech sa páči. Ďakujem. Som veľmi vďačná pani Peter za to, že spomenula tieto dodatočné body, pretože je to naozaj niekedy veľký problém E, niektoré otázky sú e, čisto estonskej povahy, potom to má interpretovať e, holandský súd a potom tu máme európsky model, ktorý má tiež riadiť určité otázky. Takže z toho by vyplynuli jednoznačné diskrepancie. Ja som veľmi rada, že ste na to poukázali. Ďakujem vám. Ďakujem teda. Eh, naše dobudnejšie stretnutie sa končí. Budeme pokračovať o 14.30 eh, eh, s ďalším programom. Musíme trošku stlačiť náš popoludnejší program, pretože máme určité časové obmedzenia. O 6.00 presne budeme musieť končiť. Takže prosím, e, vy nás našte sa, aby ste prišli e, včas a aby sme mohli začať presne. E, chcel by som povedať expertom, ktorí by si želali cez obednejšiu predstavku opustiť budovu, samozrejme môžu tak urobiť, ale musia sa potom stretnúť s našimi zamestnancami pri vstupe medzi 14 14.00 až 14.30, aby e, znova e, nadobudli e, teda povolenie na vstup do budovy, inak ich nepustia bezpečnostní zamestnanci do, do parlamentu, pretože máme teraz takýto sprísnený bezpečnostný režim. Ďakujem, dobrú chuť a stretím sa tu 14.30.